ale aj v spoločných vzťahoch s Európskou úniou. Takže to je všetko. A ďakujem veľmi pekne. A ďakujem všetkým, ktorí sa prihlásili. A týmto sme ukončili túto tému. Zajtra o 12.00 sa bude hlasovať. Teraz ideme ďalej. Dostávame sa k poslednému bodu. A tu ide o otázky na ústne zodpovedanie. Sú to otázky pre radu a komisiu. A ide tu o overenie e, finančných nákladov na posudzovanie žiadosti o azyl v členských štátoch. Slovo za chvíľu odovzdám tým, ktorí pripravili tieto otázky ako prvá. Nadia Hirš, dve minúty. Ďakujem, pán predseda. Tu v Európskom parlamente sme sa dohodli, že do roku 2012 eh, chceme mať spoločný azylový systém. No k tomu patrí aj to, aby sme vytvorili rovnaké alebo podobné podmienky v členských štátoch. Lenže tu naražame na určitý odpor. Ten vyplýva z toho, že pri prejednávaní azylového balíka sme mali iba čiastočné informácie alebo žiadne informácie alebo dokonca protichodné informácie. To isté platí aj pre finančné ohodnotenie posudzovania žiadosti. K tomu tiež nemáme takmer e, žiadne informácie. Žiadala by sa k tomu štúdia alebo nejaká analýza. Napríklad tomašnícke služby alebo právne služby e, neboli zatiaľ ohodnotené. Nevieme, koľko by mali členské štáty k dispozícii na tieto služby. E, takisto by sme mali mať kvalitné a rýchle konanie a na to by sme zrejme potrebovali aj primeranú smernicu. Ľudia potrebujú mať jasno v tom, ako sa bude postupovať pri riešení žiadosti o azyl. A takisto tu máme určitú kvotu pre zamietnuté alebo chybné žiadosti. S členskými štátmi budeme musieť ďalej rokovať, aby sme videli, aké účinky e, bude mať e, prepracovanie tohto azylového balíka a preto by som chcela e, požiadať komisiu, aby nás podporila tak, aby sme do roku 2012 naozaj naplnili tento balík a aby sme mali v Európe spoločný azylový systém. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. A teraz Dávam slovo Monike Holmajer. Takisto jednou z autoriek. Je dôležité, aby sa Európska únia zaoberala otázkami migrácie a azylu. Zatiaľ ešte nemáme nejakú konkrétnu analýzu existujúcich postupov a navrhovaných postupov. Keď sa pozrieme na realitu, tak sa dostávame aj k tomu problému, že právo na azyl sa zneužíva niekedy veľmi cieľene. Ochrana subsidiárneho práva nie je nástrojom 27 členských štátov. Musíme sa postarať o to, aby tí, ktorí chcú zneužívať tento systém, nedostali nejakú šancu. Azylové postupy a konania e, musia byť kvalifikované. Ľudia musia mať záruku, že v Európskej únii nájdú ochranu. E, preto komisia by mala navrhnúť nové konanie e, pokiaľ ide o tlmočníkov, zdravotnú starostlivosť, zvláštne ochranné opatrenie, toto všetko je správne, ale sú to aj body, ktoré sú problematické. Úrady členských štátov um, majú veľmi málo možností, aby bojovali proti zneužitiu. Takisto na hraniciach e, niekedy nie je dostatočná ochrana. Je tu potom aj veľmi malá možnosť sankcií proti tým, ktorí zneužívajú ten systém. Keď sa znova objaví žiadateľ, ktorému bola zamietnutá žiadosť, niekedy sa znova začína celé konanie a to by tak nemalo byť. Niekedy by sme mali mať možnosť aj zaviesť zrýchlené konanie, niekedy aj po druhej, druhom podaní žiadosti o azyl. Takisto aj bezplatná právna starostlivosť a poradenstvo tvoria obrovské náklady pre členské štáty. Preto by som chcela poprosiť komisiu, aby dôsledne sa pozrela na problémy nákladov na riešenie žiadosti o azyl. My chceme, aby členské štáty nestali pred nesplniteľnými úlohami. Ďakujem veľmi pekne, pani poslankyňa. A teraz Sylvie Guillaume. Aj ona patrí medzi autorov. Máte 3 minúty. Pán predseda, chcel som poukázať na to, že v tejto rozprave ide o európsku úpravu posudzovania žiadostí, čiže e, v rámci tohto obdobia by sme mohli vyriešiť situáciu v jednotlivých členských štátoch. Skutočne potrebujeme e, mať spoločné pravidlá v rámci Európskej únie. Viem, že praktická spolupráca ako taká e, pravdepodobne by nám mohla pomôcť dostať sa ďalej. Avšak azylová politika má ešte veľa prekážok aj na rade. Pýtam sa preto, či tento náš úmysel bude vôbec úspešný. Takisto sa pýtam, aký bude ďalší návrh komisie a pokiaľ ide o spracovanie dvoch smerníc. Čiže musíme sa takisto pozrieť aj na náklady, pretože tam sa vlastne sústredí jadro celej dnešnej debaty. Ak budeme mať určité garancie postupu, tak to znamená, že členské štáty budú dodatočne finančne zaťažené a budú musieť znášať náklady. Predovšetkým, pokiaľ ide o dnešný politický a ekonomický kontext a v obdobia krízy to pravdepodobne ťažké. Zdá sa mi, že určité postupy sa e, nepoužívajú správne a preto to je aj celé také nákladné. Čiže potrebujeme určité postupy, ktoré bude lepšie zacielené a takto je urobené aj v návrhu komisie, ktorý predložila, aby sme dosiahli určité úspory harmonizovaným postupom. Harmonizované postupy takisto prispievajú k tomu, aby sme, e, nemuseli, aby sme mohli vyčleniť nejaké e, zlé žiadosti, ktoré môžu stať e, veľa. Týmto vlastne dosiahneme aj lepšie a kvalitnejšie rozhodnutia. Posudzovať, obdobie na posúdenie žiadosti sa skráti a tie žiadosti, ktoré sa odvolali, takisto budú môcť rýchlejšie posúdené. Žiadny členský štát nežiada správu ohľadne e, nákladovosti pri týchto opatreniach. Takže sú tu určité negatívne dopady, ktoré mm, sa týkajú priameho transferu, ale sú to aj viacnásobné žiadosti a to sú vlastne dôvody, prečo sme chceli zaviesť tento systém. Čiže ak nám už ide o náklady, tak by sa to malo týkať všetkých nákladov, aj Dublinu, aj, aj dvojnásobných nákladov. Čiže ja som spravodajkynia za posudzovanie týchto žiadostí a správy, ktorá sa toho teda týka. Myslím si, že doterajšie opatrenia, ktoré máme a predpisy nie sú účinné, takže mali by sme uh, situáciu napraviť. Musíme uh, pokračovať tak, aby sme v rámci časového priestoru, ktorý máme k dispozícii, dosiahli naše ciele nepotrebujeme nejaké zlé kompromisy, potrebujeme práva, konkrétne účinné predpisy. To je aspoň podľa mňa najdôležitejší cieľ a cieľ aj našej frakcie. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pani poslankyňa. Cornelis de Jon má slovo ako ďalšia rečnička. Pardon. Ospravedlňuje sa pán predseda. Ja som tu preskočil Ellen Flotre. Nech sa páči, máte slovo. Dve minúty. Ďakujem pekne, pán predseda. Cieľ dnešnej rozpravy je zaviazať radu, aby konečne uh, urobila konkrétne kroky nemôžeme prezentovať takýto azylový balíček e, ako veľký balíček a nám sa dostanú iba malé interpretácie a vidíme to, aké sú tu problémy a nevidíme celú komplexnosť tohto problému. Tento problém už je predsa na stole dosť dávno. Zhruba e, chápeme, že sú tu členské štáty, ktoré sa hádajú ohľadne nákladov, ale čo to znamená? Je tu o politické náklady, finančné náklady alebo o aké náklady tu vlastne ide. Tieto náklady sú častokrát aj prepojené. Jedna vec je však istá. Máme tu určité praktiky, postupy. Dnes máme v Európe nedostatočnú ochranu. Nie je vôbec pravdou, že Európa by chcela riešiť problém celého sveta. Ako vieme, Európa má iba 14 všetkých e, utečencov ktorých, zo sveta, ktorých prijala aj kvôli tomu, že sú tu určité praktiky a postupy, ktoré sú jednoducho nepriateľné. Česko dokonca uplatnilo aj falometrické postupy. Ide tu o určité odsúvania eh, na základe nedostatočných údajov a sťažností aj na základe nejakých uh, spackaných procesov. Niektorí hovoria, že to je pravdepodobne veľa kritérií. 20 e, tisíc eur stojí od e, navrátenie osoby z Európskej únie do krajiny pôvodu. Čiže e, v odvolávacom konaní sa niektoré z týchto nákladov dokážu ešte trochu skresať, ale ako vlastne môžeme zlepšiť túto, toto rozhodnutie na prvej úrovni? Tam práve môžeme docieliť určité e, ušetrenie. Musíme znížiť aj, čo sa týka množstvo ľudí, ktorí sú nasadení na riešenie takýchto administratívnych problémov. Čiže ľudské a finančné veľmi veľké. Už pomaly končím, čo je podľa mňa veľmi drahé a to hovorí aj, o tom hovorí aj štúdia parlamentu. To je e, branie azilantov do väzby. To je veľmi drahé. O tom musíme hovoriť aj na rade. To je veľmi naliehavé. Ďakujem pekne, hovorí pán predseda. Teraz dostane slovo pán De Jong. Aj on je e, spravodajcom. Ďakujem pekne, pán predseda. A naša práca, naše vlastné pracovné postupy sú dôležité musíme brať do úvahy všetky kritéria, ktoré súvisia s posudzovaním a žiadosti. Takýmto máme alternatívu buď zmeniť túto smernicu, alebo ju ponecháme takú, akú máme. To by malo výhodu, že by Európsky parlament mohol hneď povedať, že nechceme spoločnú, spoločné pozudovanie e, žiadosti o azyl. Ale v skutočnosti to vyzerá celé tak, že tu máme viaceré e, smernice a rada môže niektoré uprednostniť, niektoré zasa znevýhodniť, ktoré považuje za sporné. možno by sme mohli mať aj druhú smernicu, e, ktorá by sa týkala e, tejto témy, ale pravdepodobne už nebude náhradou tej predchádzajúcej. Nemáme určité zábezpeky toho, že e, sa bude voči žiadateľom o azyl postupovať korektne. A podľa mňa to je nezodpovedné. A preto otázka pre komisiu a radu. Ako zabezpečíte, že smernica o posudzovaní žiadosti bude, e, sa dostane do legislatívneho procesu bez nejakých e, problémov? Chcete dať jasný signál občanom chcete dať určité právomoci členským štátom, alebo chcete eh, alebo sa chcete držať doterajšieho postupu. Čiže v tejto otázke by som nehovoril o nákladoch, nechcem povedať, že náklady pre mňa nie sú dôležité, ale je to predovšetkým predpoklad toho, aby sme zachádzali s azylantami eh, ľudským spôsobom. Ak toto sa nám nepodarí dosiahnuť, tak potom ďalšie iniciatívy ani vôbec nepotrebujeme eh, dúfam, že môžeme považovať, že náš komisia v tejto oblasti podporí. Ďakujem pekne. Teraz dostane slovo pani Enike Djöri, štátna sekretárka. Pred pár mesiacmi bola našou kolegyňou v parlamente, teraz ju však môžem privítať v mene rady. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda. To boli veľmi milé slova od vás. Pán predseda, vážený pán komisár, vážené dámy a páni. Rada by som poďakovala za príležitosť, ktorú ste mi poďakovali, e, ktorú ste mi poskytli a som rada, že môžem hovoriť tu e, z pozície zástupcu rady a rada sa vyjadrím k témam otázky žiadateľov o azyl. Treba povedať, že balíček smerníc o Azile, ktorý zahrňa aj vlastne procedurálne konania, ehm, vyšpirovali dnešnú diskusiu. Vo svojej, atéske, vo svojej otázke hm, sa pýtate na správu zo septembra 2010, ktorá vytvorila základnú cestu eh, pre eh, vyprijatie týchto smerín z tohoto balíčka. A táto správa zároveň hovorí aj o situácii v členských štátoch ohľadom e, udelovania azylu a zároveň nejaké záruky garancie je nutné poskytnúť. No a podľa, e, podľa parlamentu sa nenaplňajú spoločné ciele e, všeobecného systému predelovania azylu. A rovnako sa schválil aj pakt o emigrácii a utečencoch, v rámci ktorého sa zavezujú jednotlivé členské štáty a zároveň aj Európska únia ako celok, aby e, efektívnejším spôsobom a kohretnejším spôsobom dokázali odpovedať na výzvy, ktoré prináša azyl a migrácia. V tomto pakte sú aj konkrétne záväzky, ktoré si členské štáty vytýčili. Týka, jedna sa o to, že aby sa tieto ciele teraz stali konečne realitou tento spoločný pakt o azyle e, vyžaduje to, aby komisia pripravila spoločný legislatívny balíček, ktorý umožní vytvoriť e, systém spoločného poskytovania azylu. Rovnako aj v štokholmskom programe sa veľmi jednoznačne hovorí, že vytváranie e, priestoru spoločného poskytovania azylu si vyžaduje väčšiu mieru harmonizácie národných legislatív a zároveň bude nevyhnutné, aby sme sem zahrnuli aj ciele e, európskej politiky keďže vidíme, že tu je pomerne priaznivé politické prostredie. E, uvedomujeme si, že komisia v rokoch 2008 a 2009 predniesla celú sériu návrhov, v tomto smere napríklad Eurodaku alebo systéme, e, o, o dublinskom systéme rovnako aj sa tu objavili e, základné princípy akceptácie azylu, rovnako ako aj myšlienka vytvorenia Európskeho úradu pre podporu azylu Rozpráva sa tu rovnako aj o e, základných princípoch azylu a o uznávaní práva na azyl. Takže to všetko bolo zahrnuté v tomto balíčku. Komisia e, začala pracovať bezprostredne na konkrétnych, príprav- na konkrétnych dokumentoch a veľmi pozorne sme si do hĺbky e, preštudovali všetky tieto návrhy, ktoré nám boli doručené. V súčasnosti parlament a rada sa venujú všetkým týmto témam, lebo jediná, ktorá bola úspešná, bola otázka vytvorenia spoločného úradu. Parlament a rada dospeli k dohode ohľadom úprav v smernici, v smernici o dlhodobom pobyte a pevne verím, že to vytvorí veľmi dôležitý impuls eh, pre zvyšok práce, ktorý nám ostáva v oblasti azylovej politiky. čo sa týka e, cenových a celkových ekonomických nárokov. V tomto smere sa e, veľmi ťažko bude hľadať dohoda a je to veľmi citlivá politická téma, ako určite dobre chápete my všetci aj tu, aj na pôde rady e, sme presvedčení, že potrebujeme trochu viac časy, času na to, aby sme dokázali pripraviť takýto efektívny balíček. A vy ste vo svojej otázke veľmi správne naznačili, že a otázka poskytovania azylu e, je už teraz vlastne vystavená možnej revízii, tak ako to upravuje smernica a práve preto by mohlo byť zavedených niekoľko ďalších úprav. Je tu celý rad rôznych e, problémov, na ktoré narážate vo svojej otázke. Je tu mnoho problémov, na ktoré narážajú členské štáty, najmä zo strany žiadateľov o azylu a zo strany ekonomických nákladov, ktoré, ktoré títo žiadatelia o azyl generujú. E, napríklad komisia už navrhuje e, zefektívniť celý tento systém a zároveň pridelovanie azylu je samozrejme veľmi dôležité eh, brať do úvahy efektívnosť ako jeden z základných kritérií pri príprave každej legislatívy. Je veľmi dôležité, aby sme sa v tomto smere opierali o spoločné normy a zároveň o spoločné kritéria ochrany, ktoré musia byť spoločné pre všetky členské štáty. Členské štáty eh, budú musieť prijať záväzok eh, plne rešpektovať spoločné európske právo, pri eh, posudzovaní žiadosti o azyl. Zároveň je veľmi dôležité, aby taká, takýto systém bol udržateľný. Takže je veľmi dôležité porovnať to najmä so súčasnou ekonomickou situáciou, keď máme obmedzené prostriedky. Je veľmi dôležité, aby sme dokázali poskytnúť adekvátnu bezpečnosť žiadateľom o azyl a zároveň je nevyhnutné, aby existovali normy, ktoré zlepšia efektivitu, ale nemali by zväčšovať administratívu alebo finančnú náročnosť tohoto procesu. A zdá sa, že v tejto oblasti ak nedokážeme nájsť efektívnu rovnováhu, tak v podstate vytvoríme iba negatívny stimul a budeme poskytovať ochranu tým, ktorí ju reálne nepotrebujú. Ide o to, aby sme vytvorili systém, ktorý umožňuje ochranu tým, ktorí ju naozaj potrebujú, ktorí majú na ňu právo a ktorí si zaslúžia takúto formu ochrany. Okrem toho všetkého, Žiadame, aby komisia pripravila revidovanú verziu tohoto návrhu, návrhu, ktorý získa väčšiu podporu v Rade. Mal by to byť návrh, ktorý nám umožní opätovne otvoriť celú diskusiu o tejto téme. Tento nový návrh eh, je už v súčasnosti eh, prediskutovávaný eh, s radou. Takže tento, ako náhle budeme mať finálnu verziu tohoto posledného návrhu a komisia nám predstaví svoju pozíciu, tak budeme sa môcť posunúť ďalej. Je veľmi dôležité, aby sme mali e, efektívne výsledky v tak dôležitej oblasti, ako je práve táto. Pevne veríme, že komisia dokáže zodpovedať na túto žiadosť a rovnako dokáže zodpovedať aj na žiadosti členských štátov, aby zefektívnila celý tento proces. Takže v tomto sa smere sa opierame alebo tá teda spoliehame na plnú podporu komisie. A ešte by som chcela počerknúť jeden aspekt v tomto smere náklady na preskúmanie žiadosti o poskytnutie azylu, treba ich vypočítať a efektívne ich vyčísliť. A sú tu iba rôzne lišiace sa odhady, ale na základe presného odhadu nákladov budeme môcť spustiť diskusiu na pôde rady. Ale na úrovni rady nemáme zatiaľ takúto informáciu k dispozícii pretože to patrí do kompetencií členských štátov preskúmať práve e, všetky žiadosti o poskytnutie azylu a zbieranie informácií o štatistikách pri e, udelovaní azylov nespadá do pôsobnosti právomocí rady a teda v súčasnosti nemáme e, možnosť dať vám žiadne prislúbenia, ani žiaden e, konkrétnu, konkrétny cieľ vyčíslenia týchto dát, ale samozrejme e, budeme sa snažiť pretlmočiť túto žiadosť na úrovni rady a rada bude pracovať v tomto smere tak, aby sme dokázali zabezpečiť reformu tohoto balíčka a zároveň, aby sme dokázali ehm, pripraviť efektívnu reformu smernice o poskytovaní azylu a pevne veríme, že komisia zoberie do úvahy všetky to žiadosti pri príprave svojho nového návrhu. Maďarské predsedníctvo eh, je presvedčené, že pri dobrej spolupráce sa nám podarí efektívne napredovať v tejto téme. Nezabúdajme na to, že jeden z cieľov predsedníctva je napredovať v, v rámci spoločného azylového systému v Európe. Je dôležité, aby sme pripravili celú sériu legislatívnych do textov, aby sme dosiahli politické dohody o kvalifikácii pre poskytnutie o azyl a zároveň aby sme vytvorili eh, ratifikáciu dublinských kritérií a dohôd. Ehm, urobíme všetko, čo je v našich silách počas eh, nášho pôsobenia, tak aby sme sa vedeli venovať týmto témam a aby sme zároveň zlepšili harmóniu eh, v týchto témach medzi ehm, radou a komisiou. Ďakujem veľmi pekne, pani štátna tajomnička. A teraz má slovo pán komisár Štefan File. Nech sa páči. Tak aj mohol odpovedať na tie otázky, ktoré boli položené. Máte slovo, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Ešte raz ďakujem, vážený pán predseda, vážení poslanci azylová procedúra a smernica, ktorá ju upravuje, je kľúčový prvok spoločného azylového systému Európskej únie. Je cieľom komisie, aby sme vytvorili taký systém, ktorý bude vyvážený, férový, efektívny a cenovo nenáročný. A finančný dopad je kritický aspekt každého návrhu, ktorý pripravuje komisia a veľmi hlbkovo ho posudzujeme. Komisia vykonala pomerne obsiahly výskum v čase, keď pripravovala Um, smernicu o azylovej, azylovom konaní a to v súlade s požiadavkami na vykonanie dopadovej štúdie. Posúdenie finančných dopadov bolo predovšetkým posúdené na štatistických informáciách, ktoré boli dostupné a zároveň na základe dát, ktoré nám poskytli členské štáty a tu sa ukazuje, a, a boli tam obsiahle dotazníky, ktoré zasial, zaslala komisia členským štátom. Len niektoré členské štáty dokázali identifikovať plnú cenu azylovej procedúry, azylového konania. Ostatné ostatné členské štáty poskytlo niektoré prvky, a to najmä e, náklady na e, tlmočenie a právne zastúpenie. Komisia posúdila finančné dopady na, e, na základe dostupných informácií. Komisia dospela k záveru, že s cieľom znížiť náklady E, prístup založený na tzv. frontloadingu bude e, podporovaný a síce investovať e, prostriedky do skorých fází azylovej procedúry tak, aby celá procedúra mohla byť rýchlejšia, efektívnejšia a spravodlivejšia. Dodatočné investície do procedúry pri prvom konaní zlepšujú celkovú efektivitu celého azylového postupu. Takéto investície sú sú, sú potom sprevádzané úsporami v neskorších fázach v rámci celkových nákladov príjmania azylantov. Výber takéhoto prístupu bol plne podporený na základe zistení v nedávnom projekte v Spojenom kráľovstve, ktorý sa nazýva Solehal Pilot, ktorý bol predstavený na ministerskej konferencii o azile e, v septembri 2010. Tento projekt potvrdil e, hypotézu, že frontloading pri azylových procedúrach a predovšetkým pri poskytovaní prístupu e, ku kompetentnej právnej pomoci pre azylových uchádzačov na začiatku konania e, umožňuje potom právnym zástupcom lepším spôsobom zasahovať do rozhodovania a to vedie k efektívnemu zlepšeniu a zároveň k zvýšeniu kvality e, rozhodnutí pri prvom konaní takýmto spôsobom to dospeje k rýchlejším rozhodnutiam a zároveň e, k väčšiemu percentu pozitívnych rozhodnutí hneď pri prvom konaní. Je tam menej odvolaní a zároveň e, vyššie percento e, vyššie percento vysťahovaní do krajín pôvodu. Náklady na odvolania ubytovanie a sociálne zabezpečenie môžu byť takýmto spôsobom výrazne znížené. Úspory prevažujú dodatočné náklady za právnu pomoc. Rovnako by som vám rád pripomenul nedávnu štúdiu, ktorá bola pripravená pre Európsky parlament ohľadom vzdielania bremena medzi členskými štátmi pri príjmaní uchádzačov o azyl ktorá poskytuje analýzu nákladov celej azylovej procedúry a zároveň nákladov pri príjmaní azylantov vrátane právnej pomoci. Um, okrem toho komisia uh, výrazným spôsobom brala do úvahy nákladový prvok ako súčasť svojho hodnotenia. Zistenia boli potvrdené empirickými dôkazmi a dôkazy boli doplnené aj štúdiou, ktorú vykonal Európsky parlament. A práve preto komisia neplánuje pripraviť ďalšiu štúdiu o nákladoch, ale počas ďalších fází o rokovaní ohľadom smernicov o azylovej procedúre Komisia bude naďalej veľmi pozorná voči cenovému aspektu. Ďakujem veľmi pekne, pán komisár. Ďakujem veľmi pekne za vaše vyhlásenia. A teraz prichádzame k jednotlivým politickým skupinám a začíname s EPP. Pán Busutil. Máte dve minúty. Momentálne sa venujeme tomuto balíku azylového konania a situácia je teraz blokovaná a to je veľmi zle. Mali by sme urobiť všetko preto, aby sme odblokovali túto situáciu. Viem si predstaviť viaceré dôvody, prečo to tak je. My sme sa zamerali na nové návrhy, hoci vieme, že už existuje legislatíva, ktorú sa členské štáty snažia implementovať. A to vyvolalo určitý nepokoj medzi členskými štátmi, pretože ešte nie sú pripravené prejsť k novým zákonom, keď majú problémy s existujúcimi zákonmi. Po druhé, nové návrhy uvádzajú a predpokladajú o mnoho vyššie záväzky a bremena. A v týchto časoch je to nereálne vzhľadom na súčasný kontext. A ako už tiež bolo uvedené, mohlo by to viesť k zneužitiu a k zneužitiu sa treba vyhnúť. Po tretie, tu naozaj chýba finančná štúdia alebo analýza, ktorá by určila, aké sú tie náklady. Nemôžem s vami súhlasiť, pán komisár. Nemyslím si, že štúdia, ktorú urobil Európsky parlament o zdieľaní nákladov je naozaj o týchto nákladoch. V každom prípade je to práca pre komisiu, aby preštudovala finančné dôsledky svojho vlastného návrhu. Naviac tu nie je nejaký návrh o riadnom právne záväznom mechanizme pre zdieľanie nákladov. A to spôsobuje problémy pre členské štáty, ale aj pre tento parlament. No a nakoniec rada ešte stále bojuje s takými návrhmi, aké sa tu objavili napríklad v súvislosti s dublinským návrhom. Naozaj Dúfam, že komisia nájde nejaké konečné riešenie práve pre túto Dublinskú dohodu. So, nachádzame sa v ťažkej situácii a musíme sa z nej naozaj dostať. EPP je ochotná spolupracovať s radou a predovšetkým s ďalšími skupinami tu v parlamente, aby sme dosiahli kompromis priateľný pre všetkých. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. A teraz Cecilia Wikström e, z strany z Aliancie liberálov dve minúty. Ďakujem veľmi pekne. Všetky inštitúcie Európskej únie majú termíny, o ktoré budú musieť naplniť v roku 2012. Vtedy už má byť hotový náš spoločný azylový systém. Trošku mi robí starosti tento termín. Naozaj sa ho podarí naplniť alebo nie? Mali by sme mať spoločný azylový systém, ktorý nám pomôže skúmať a rozhodovať o žiadostiach o azyl a rozhodovať o budúcnosti ľudí. Situácia je podobná vo všetkých členských štátoch. Všetky členské štáty by chceli mať takýto systém, ale momentálne to nie je možné, pretože sú tu obrovské rozdiely v riešení jednotlivých žiadostí v jednotlivých členských štátoch. Vieme, na základe tej správy, o ktorej hovoril pán komisár File, že sú obrovské rozdiely medzi tým, ako sa riešia tieto žiadosti v jednotlivých členských štátoch, ale sú aj veľké rozdiely v nákladoch. Keď sa robia prvé rozhodnutia pri prvých žiadostiach, sú tam iné náklady. Preto teraz pracujeme na uh, smernici o konaní a naozaj by bolo dobré mať jasnú predstavu o tom, aké náklady so sebou e, prináša spracovanie žiadosti o azyl. Keď sme mali podrobnú analýzu, vyhli by sme sa chybám a robili by sme správne rozhodnutia. Bolo by pre komisiu veľmi užitočné, keby prišla s podrobnejšou analýzou a keby nám ukázala, ako sa dajú znížiť náklady na spracovanie žiadosti o azyl? Ako môj ctený kolega Simon Buzutil povedal, to možno bude kľúčom k tomu, ako sa môžeme vyhnúť blokovaniu rozhodnutí v rade. Je to škoda, že rada sa takto zablokovala. Musíme aj spôsob, ako rozlúsknuť túto situáciu. Ja by som sa chcela obrátiť na maďarské predsedníctvo, aby pokračovalo v skvelej práci, ktorú urobil belgické predsedníctvo. Bola by veľká škoda, keby sa tá práca teraz zastavila. Keby sme mohli mať funkčný azylový systém s ľudskou tvárou, tak by to bolo skvelé. Snad sa nám to podarí dosiahnuť do roku 2012. Pokračujeme v tejto práci a snáď takýto systém budeme mať. E, ďakujem. A teraz pán Tavares. Máte slovo na jednu minútu. Ďakujem pekne, pán predseda. Tieto diskusie tu vždy prebiehajú Humanitárna pomoc je dôležitá, ale nechcem, aby to bolo čo najdrahšie. Vôbec nerobíme to z humanitárnych dôvodov a um, e, chcem, aby to bolo čo najlacnejšie. Dá sa to urobiť tak, aby tie náklady neboli neprimerané. Um, myslím si, že sa vieme dohodnúť, že tieto Žiadosť o azyl môže byť lacnejšie. Čo je najdrahšie, e, je uväznenie ľudí alebo zadržiavanie ľudí v strediskách pre utečencov, kým ešte čakajú na spracovanie svojich žiadostí o azyl. Nech je to akokoľvek. Máme tu humanitárne otázky a vieme, čo je správne z humanitárneho hľadiska a hľadáme najlacnejšie možné uh, riešenie. Takže to, čo povedal pán Busutil, to je správne. Legislatíva členských štátov je teraz drahá, je čiastková, je represívna a nespravodlivá pre tých ľudí, ktorí žiadajú o azyl. A takisto e, je to ťažké pre naše právne systémy. Komisia by mala reagovať na tieto otázky a mala by nájsť riešenie čo najskôr. Ďakujem veľmi pekne a teraz dávam slovo pánovi Batenovi. Táto rozpráva je výsledkom zavedenia spoločného azylového systému, ktorý vyplýva z Lisabonskej zmluvy členské štáty stratia ešte viac kontroly nad svojimi záležitostiami a pritom budú musieť platiť toľko, koľko ešte nevieme. je tu obrovský neporiadok, pretože tisíce, tisíce žiadostí ešte je nedopracovaných, nedoriešených a ľudia nebudú vedieť, na čom sú. Uvedome si, že tu zbytočne plitvám slovami, pretože vám vôbec nezáleží na tom, ako zachovať demokratické právomoci národných štátov. Väčšina z vás žije v grotesknom fantazínom svete, v ktorom sú uh, samé figurky, ktoré ako by bol namaloval Hieronymus Bosch. Lenže v Británii sú zradní politici, e, ktorí dopustili, aby referendum o Lisabonskej zmluve nedopadlo dobre a zapreli právo hlasovať o Lisabonskej zmluve ľuďom e, v referende a preto to dopadlo tak, ako to dopadlo. Ďakujem veľmi pekne teraz Franz Obermeier, jednu minútu. E, pokiaľ ide o azylové právo, chceme ho zjednotiť v Európskej únii tranzitné zóny a rýchly odsud do tých zón e, bude stále možný. Tieto tranzitné zóny sa veľmi osvedčili v Nemecku. Máme tu opatrenia, ktoré sú možné na letiskách a takisto sú opatrenia, ktoré umožňujú vrátiť e, utečencov zachytených priamo na hraniciach. Ale takisto môžeme vrácať utečencov len do bezpečnej krajiny pôvodu, lenže čo je tá bezpečná krajina pôvodu? Zatiaľ takéto podmienky platili pre rodičov a staršie páry, ale máme tu aj súrodencov a ďalších, e, ktorí sa uchádzajú o azyl a ktorým by zrejme mal byť udelený azyl. Pokiaľ ide o zníženie týchto nákladov, neviem, či to bude možné, e, pretože bremeno bude stále väčšie a toto bremeno povedia aj k tomu, že v budúcnosti uvidíme stále väčší príliv utečencov, e, čo nebude veľmi dobre pre Európu. Dobre, takto sme sa dostali na koniec oficiálneho zoznamu a teraz tu máme jednotlivých rečníkov. A pán Jakolino. A ďakujem, pán predseda. Je úplne očividné, že táto smernica o konaní je mimoriadne dôležitá. Štatút utečenca musí byť pevne zadefinovaný a to znamená, že potrebujeme mať smernicu a postup musí byť rýchly a efektívny, lenže ten postup a konanie nie je také. Balík bol zablokovaný v rade, e, pretože sa tu hľadá modernejší rámec. Čo z toho vyšlo? To sú rôzne stanoviska v jednotlivých členských štátoch, ktoré sa týkajú efektívnosti existujúcich konaní. Máte pravdu Nemôžete iba povedať, že máme krízu a preto musíme znížiť náklady. Tento argument nie je presvedčivý. Keď hovoríme o postupe, ktorý bol práve zablokovaný. A pritom je to dôležitý postup. Musíme sa postarať o bezpečnosť uchádzať uchádzačov o azyl. Majú právo prísť do našich krajinách žiadať o azyl. Keď im povieme, že nemajú právo zotrvať v našich krajinách, kým žiadajú o azyl, tak im zapierate štatút utečenca. Samozrejme, nemôžete poskytnúť štatút utečenca niekomu, kto nie je skutočný utečenec. Mali sme 250 tisíc prípadov, ktoré sme skúmali minulé minulých troch rokoch. V poslednom roku došlo k obrovskému zníženiu počtu prípadov a tým sa znížili aj náklady a to bremeno sa rovnomerne rozdelilo. To je pravda. Zrejme máme lepší podporný systém a povedala to aj Malta. Chceme Európu, ktorá urobí skutočný krok vpred a zaručí práva utečencom, ale zároveň skutočne zadefinuje, čo je utečenec, aby iba skutoční e, utečenci dostali azyl a štatút utečenca predseda. Ďakujem veľmi pekne teraz pán Moraes, dve minúty. Toto je kritická chvíľa e, pri vývoji európskeho azylového systému. V niektorých častiach balíka sa podarilo dosiahnuť určitý pokrok, pokiaľ ide napríklad medzinárodný e, aspekt ochrany. Tam sa dosiahol veľký pokrok za belgického predsedníctva. Treba však dnes dôrazniť, že navrhované prepracovanie je dôležité. Musíme urobiť všetko preto, aby sme naplnili e, termín 2012. Pokiaľ ide o kritiku zo strany členských štátov v súvislosti s navrhovaným prepracovaním a s tým, že povedie k nákladom. Nuž musím povedať, že v Spojenom kráľovstve máme veľa e, dôkazov, že kvalitné rozhodnutia sú kľúčovým prvkom, ktoré e, pomáhajú riešiť e, hlavne tie prvé žiadosti. Tieto rozhodnutia musia byť kvalitné. Zároveň by som však chcel zdôrazniť, že by sme tu nemali hovoriť iba o nákladoch, ako povedal pán Dion. Navrhované prepracovanie o tom, že by sme mali harmonizovať postupy a stanoviť štandard, rovnaký štandard celej Európskej únii. Vieme, že komisia príde s prepracovaným znením v nasledujúcich mesiacoch a rada nie so všetkým súhlasím. Parlament e, jasne prejavil svoje stanovisko. Jednotliví všetci majú právo e, na spravodlivý rozhovor pri skúmaní žiadosti. Jednoducho toto všetko sú veci, ktoré by sme mali poskytnúť učetencom. Nejde len o to, čo povie parlament. Spomínate si, čo bolo v roku 1999. V Tampere sme predsa stanovili tieto ciele. Potom sme tieto ciele potvrdili v Hagu a v Štokholme. Zrevidujme teda dejiny a pozrime sa na to, ako rada odblokuje e, tento návrh, tento balík a ako bude spolupracovať s maďarským predsedníctvom. My predsa Chceme vidieť, ako predsedníctvo spolupracuje s komisiou. Možno uvidíme e, iný výsledok, ale budeme spolupracovať a dúfajme, že za maďarského predsedníctva uvidíme skutočný pokrok. E, ďakujem pekne, správne ste to povedali, ďakujem pekne za vaše slova. Dies de Mera, nech sa páči. Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. 2000 12. Spoločná politika v azylovej oblasti. To je v našich cieľoch. Na základe oznámenia komisie hovoríme, že komisia sa chce vysporiadať s viacerými e, bremenami a viacerými prekážkami, pre ktorými stoja členské štáty pri aplikovaní smernice z roku 2005 členské štáty pri uplatňovaní napríklad práva na eh, právnu pomoc majú viaceré výklady a zároveň mnoho prekážok. Hovoria tu o tom, že eh, je problém nedostatku prostriedkov, iné členské štáty hovoria, že je eh, nedostatok poskytnutia právnej pomoci tak pri riešení žiadosti, ako aj pri odvolacích konaniach. Je veľmi dôležité, aby sme zvážili eh, eh, bezprávnu právnu pomoc aj pri eh, dodatočných nezákladných službách, ale aj doplnkových službách. Je veľmi dôležité, aby sme dávali pozor na to, že automatická aplikabilita zamietacích alebo teda negatívnych rozhodnutí bola jednoznačne aplikovateľná vo všetkých členských štátoch bez e, rozlišnosti. Zároveň sa zdá, že mechanizmus, ktorý uplatňuje teraz smernica, si vyžaduje revíziu. Takúto revíziu, takouto revízii e, sa komisia bude musieť viac sústrediť na, in, na prvotnú fázu celého procesu a zároveň mal na pamäti väčšiu mieru efektivity pri rozdiel rozdeľovaní, ktoré osoby majú alebo nemajú právo na ochranu. A zároveň podľa komisie takéto e, opatrenie prispeje k ušetreniu nákladov na tlmočenie a zároveň na asistenciu, ktorá sa poskytuje pri e, druhom konaní to, ako náhle budeme mať návrh s detailnou štúdiou, kde budeme vedieť vyčísliť náklady na tlmočenie a právnu pomoc už pri prvom konaní a zároveň mali by sme presne vyčísliť aj súčasné náklady, ktoré majú členské štáty pri uplatňovaní súčasnej normy. Práve preto je veľmi dôležité, aby komisia informovala o reálnych nákladoch, ktoré sú spojené s ich návrhom Eh, koncentrácie konania do prvého, eh, prvého pohovoru. Eh, Neuspokojilo ma to, čo povedala komisia pri prvom návrhu. Zdá sa mi to nedostatočné a treba to opätovne zvážiť alebo opätovne celé prerokovať. Ďakujem pekne, pán predseda. Köszönjük szépen, képviselő úr, és most... Ďakujem pekne. Pani Romero López má slovo. Nech sa páči dve minúty. Ďakujem pekne, pán predseda. Vážená pani štátna tajomníčka, vítame vás v tejto snemovni, ktorá bola až doposiaľ vaša, hoci ste boli v inom výbore a v inej úlohe. No a, a pevne verím, že za, začnete zaujímať tento balíček o azile, ktorý e, bol e, čím si s čím prišlo belgické predsedníctvo a pevne verím, že maďarské predsedníctvo to reálne posunie ďalej. Je veľmi dôležité a je veľmi zrejme, že predsedníctvo môže posunúť mnohé témy dopredu. Je veľmi dôležité, aby komisia zozbierala všetky dáty, ktoré, dáta, ktoré potrebuje v tejto oblasti Ehm, mali sme tu problémy, problémy pri zbere týchto dát na strane komisie. Zdá sa, že členské štáty nevždy uľahčovali prácu komisie, eh, pretože nemali adekvátne štúdie ohľadom dopadov ehm, a azylového konania a zároveň poskytovania medzárodnej ochrany tieto členské štáty asi nemajú pocit, že zjednodušenie a zjednotenie procesov eh, ušetrí a že zefektívnenie procesov pri prvom konaní bude rozumnejším krokom do budúcnosti. Práve preto treba vyvinúť tlak tlak na tie členské štáty, ktoré majú, ktoré doposiaľ ignorovali tie žiadosti komisie a treba zároveň zabezpečiť to, aby niektoré členské štáty e, rovnako uplatňovali e, právo ako, alebo smernicu ako uplatňujú iné, pretože v súčasnosti vidíme veľké rozdiely medzi jednotlivými členskými štátmi. Rovnako niektoré členské štáty majú neadekvátne veľké objemy prostriedkov venované do tohoto prostriedu, do tohoto, do tohoto systému a e, nenachádzajú možné spôsoby ušetrenia. Nehovorím len o nákladoch týchto konaní, ale zároveň hovoríme, vlastne v podstate toto všetko, o čom hovoríme, je, náklady, ktoré nám vyplývajú z toho, že nemáme spoločný systém pridelovania azylov. Máme tu stovky tisícov žiadateľov o azyl na hraniciach Európy, ktoré eh, pochádzajú z Afganistanu, Iraku a ďalších krajín, alebo z krajín ako je Somálsko a Sudán. Eh, musíme si uvedomiť, že to sú ľudské osudy, ľudské prípady, ktoré musíme posudzovať a je veľmi dôležité, aby sme im poskytli adekvátne nevyhnutné záruky eh, v zadržiavacích centrách, ktorí sa nachádzajú počas niekoľkých mesiacov ak nebudeme mať, e, musíme rovnaké e, záruky u všetkých členských štátov a zároveň musíme nájsť efektívne spôsoby, ako ušetriť. Je nevyhnutné, aby sme našli e, efektívny systém posudzovania, kedy a ako posudzovať. Musíme si uvedomiť, že tieto prípady častokrát sa ťahajú mnoho rokov a ide o obete vojnových konfliktov, obete znásilňovania a vážnych vojnových zločinov častokrát to ľudia, ktorí nemajú peniaze na lístok na lietadlo ani na cestu naspäť. V každom prípade je veľmi dôležité, aby sme si našli spôsob, ako trvalo udržať toto riešenie. Ďakujem pekne, hovorí pán predseda. Nie, ešte sa nedostane k slovu pán Papa Nikola, najprv má slovo pán Koelio. Má dve minúty. Ďakujem pekne, pán predseda. Spravodajcovia eh, týchto, tohto dokumentu povedali vlastne už to, čo som chcel povedať ja. Máme tu 5 nástrojov, ktoré súvisia s azylovým systémom. Sú tu minimálne požiadavky, ktoré sú tu stanovené, ale správa ako taká, ktorú nám komisia predložila minulý rok, ten uznáva, že členské štáty majú rozdielne praktiky, ktoré aplikovali a že sú tu skutočne obrovské rozdiely, predovšetkým pokiaľ ide o garancie, procesné garancie v jednotlivých krajinách. Sú tu signifikantné rozdiely medzi jednotlivými členskými štátmi, e, napríklad pokiaľ ide o urýchlený, urýchlenú procedúru alebo osobné vypočutie alebo podporu alebo prístup k e, právnym nástrojom. Čiže sumarizujem, niektoré členské štáty majú aj nekompletnú aplikáciu tejto smernice alebo uh, nesprávnu aplikáciu. A sú tu potom ešte členské štáty, ktoré to neberú až tak vážne. Čiže sú to dve možnosti. Buď sa buď nebudeme chcieť vôbec mať spoločný systém, alebo zmenšíme tieto procesné rozdiely, ktoré tu máme v členských štátoch. Potrebujeme zlepšenia, tieto sú skutočne potrebné, potrebné v kontexte toho frontloadingu, ktorý tu bol spomínaný. Čiže potrebujeme určité vyhodnotenie zo strany komisie. Je skutočne potrebné, aby sme vedeli a dobre vedeli, kde, sa, kde sa môžeme zlepšiť a na to, aby sme to vedeli, potrebujeme poznať rozdiely. A tu musia aj členské štáty skutočne byť pripravené aj spolupracovať spolu, pripravenosť k spolupráci sa týka aj e, nákladovosti. Tu musíme skutočne spolupracovať. Európske inštitúcie a členské štáty sa musia zaviazať takýmto cieľom. Našim cieľom je, aby sme v roku 2012 mali spoločný azylový systém v Európskej únii. Ďakujem. Ďakujem pekne, hovorí pán predseda. Ctený kolega, teraz dostane slovo pán Papa Nikolao. Má minútu a pol. Nech sa páči. Pán predseda, ďakujem za slovo. Viem, že e, vyzerám podobne ako pán Koeja. Pravdepodobne preto ste nás e, zamenili, ale ja teraz budem hovoriť v svojom mene. Čiže nemecká vláda e, dala jasne najavo svoje stanovisko pokiaľ ide o spätné vydávanie e, utečencov do Grecka. Švedsko, Veľká Británia, Island a Norsko podobné, urobili podobné rozhodnutia. Pred pár mesiacmi v novembri e, Rada ministrov spravodlivosti e, odsúhlasila nástroje, neakceptovala nástroje kontexte dublinského nariadenia. A rada pred dvomi mesiacmi povedala, že Dublin 2 sa vyhodnocuje a že vôbec nie je tu nejaký dôvod na to, aby sa s tým niečo robilo. Ale je dôležité, aby sme konali, je dôležité, aby sme niečo spravili. Smernica, ktorú máme dnes predloženú, ide tu predovšetkým o tie prvoinštančné procedúry, ktoré by mali byť optimalizované, teda ako to tu bolo spomenuté, ten frontlovník. Pani Hall povedala, že tento, táto procedúra sa častokrát zneužíva z dosť E, nevypočítateľný spôsob, sa to využívajú určité právne prostriedky e, vzhľadom k utečencom na to, aby predložili svoj pobyt v Európe. Nemáme žiadny vyhodnocovací proces na e, dopady a nákladovosť takéhoto procesu a ťažkosti, ktoré sú spojené s uskutočňovaním takto stanovených opatrení. Ako môžeme bez takýchto informácií vytvoriť spoločný e, azylový systém celej Európskej únie. Je tu rozdiel medzi cieľmi a opatreniami, ktoré tu boli navrhnuté, čiže rozdiel medzi činmi a cieľmi. E, súvisí to iba s nedostatkom solidarity, alebo sú to nejaké iné dôvody, ak by nám to mohla komisia rada vysvetliť? Ďakujem pekne, teraz sa dostaneme k procedúre Catch the Eye. Máme troch rečníkov, ktorí sa prihlásili o slovo. Všetci traja dostanú slovo. Nech sa páči, prvý rečník dostane jednu minútu. Ďakujem pekne, pán predseda. Iba kratučká informácia. Ja som presvedčený o tom, že vzťah zo semantického hľadiska tu máme určitý vzťah, ktorý je medzi šetrením na jednej strane a negatívnym dopadom na, azylové, na azylovú politiku. Dúfam, že to je úplne jasné. Ja som presvedčený o tom, že hneď aj keď e, právne náklady by boli redukované, tak to vlastne sú úspory iba na papieri. Problém ktorý tu máme, súvisí s približením jednotlivých systémov v štátoch. To je kultúrny problém. Čiže máme tu určité kultúrne rozdielnosti a prístupy v tejto ohľade. To vôbec nesúvisí s ideológiou ako takou. A to je problém, s ktorým sa musíme vysporiadať. Čiže sú to predovšetkým krajiny, ktoré sú na pobreží Stredozemného mora, ktoré sú najviac týmto problémom postihnuté. A sú tu aj ostatné krajiny, ktoré sú oveľa prísnejšie vo svojich postupoch. V Taliansku napríklad narástli náklady na tieto procesy, máme 30 miliónov eur, zase v iných krajinách klesajú náklady. Čiže myslím si, že petina týchto výdavkov sa nedá len tak skrátiť. Musíme zobrať do úvahy určité znevýhodenie, pretože politickí uh, utečenci sú ľudia, ktorí sú znevýhodnení na základe zlého zaobchádzania, ktoré museli podstúpiť. A potom tu ešte máme aj iné skupiny osôb, takže musíme sa úplne otvorene pozrieť na takéto skupiny, ktoré som tu spomenul. Musíme dbať na to, aby boli dodržiavané ľudské práva. Teraz prerušil pán predseda. Takže to už boli takmer dve minúty, pán poslanec. Ďakujem pekne za váš príspevok. A teraz si vypočujeme Elenu Besisko. Máte jednu minútu, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Myslím si, že táto smernica z roku 2005 musí byť reformovaná, pokiaľ ide o zriadenie tých základných noriem, pokiaľ ide o azylový proces. To musí byť spravodlivejšie a účinnejšie a tento návrh sa musí snažiť o konsolidáciu e, európskych procesov, musia tieto štandardy byť e, zacielené na overené postupy v rámci Európskej únie a členské štáty musia mať v rámci toho určitý priestor e, na udelovanie azylu. Avšak musí tento otvor, systém musí byť otvorený. Pokiaľ ide o rozdielnosti v jednotlivých členských štátoch, ktoré sú dosť veľké, to vedia aj k tomu, že sú tu určité problémy s celkovým manažmentom tohto systému, ktoré by sa mali vyriešiť čo možno najrýchlejšie spoločnými postupmi. Takže ja vyzývam radu, aby nám skutočne dala k dispozícii aktuálne informácie, ktoré by mala vyzbierať zo strany členských štátov. Potrebujeme tieto nové informácie, aby sme v, tomto, v tejto téme skutočne mohli v rámci e, určitej stanovenej lehoty dosiahnuť úspech. Ďakujem pekne, pani poslankyňa. A posledný dostane slovo pani Holmajerova, nech sa páči požiadala o slovo na novo. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem, že som sa dostala k slovu ešte takýmto spôsobom. Mám skutočne veľkú prozbu na vás, pán poslanec File. Chcela by som začať tým, že E, e, veľké nesprávne údaje vedú k nesprávnym nákladom. Momentálne nemáme klesajúce čísla a nákladovosť, ale práve naopak tieto rastú. To súvisí aj s, so zjednodušením vízového projek- e, procesu s Srbskom. Zažívame tu zneužívanie azylového práva kde sa do, utečenci snažia dostať do krajiny Európskej únie. Ak vychádzame zo zlých údajov, ak napríklad o, o, o, zvyšujú sa náklady v, po prvoinštančnej procedúre, v tých ďalších procedúrach, ktoré nasledujú po odvolaní, tak e, ak by sa nám podarilo dosiahnuť určité zvýšenie štandardov, tak by to znamenalo, ako následok, že by, dosť, že by sme mali navýšenie nákladov, čiže zvýšenie štandardného kvality a aj komplikovanosť toho celého procesu. A ja som ochotná hovoriť o tom, aké to má dopady v praktickej realite. To všetko je drahšie a drahšie. Či, čiže preto by som požiadala, aby tie obavy, ktoré sprítomňujú členské krajiny, aby sme ich brali vážne, pretože tie nám dávajú správne údaje. Ďakujem pekne. Týmto sme sa dostali takmer ku koncu. A ukončili sme rozpravu a teraz dám slovo pánovi komisárovi, aby nám vyjadril svoje stanovisko. Vážený pán predseda, vážení poslanci, zastupcovia predsedníctva, vypočul som si veľmi pozorne názory, ktoré prednesli poslanci tejto snemovne. Procedurálna smernica je kľúčový prvok spoločného azylového systému Európskej únie, ktorý bude musieť byť vytýčený a vytvorený pred rok. Pred koncom roka 2012 komisia víta záväzok Európskeho parlamentu napredovať ďalej v rokovaniach ohľadom tejto smernice o jednotnom konaní, čo sa týka rokovaní na pôde rady Komisia zároveň oceňuje záväzok členských štátov diskutovať o tomto návrhu v otvorenom a konštruktívnom otvoreným a konštruktívnym spôsobom. Viacero častí tohoto návrhu sa ukazuje byť pomerne obťažnými. napríklad, práve preto, aby sme uľahčili schválenie tejto e, smernice, komisia chce pripraviť modifikovaný návrh, a to ešte pred, koncom, pred začiatkom e, polského predsedníctva. Celkovým cieľom komisie pri tejto smernici je napredovať smerom k spoločnej procedúre a zároveň e, uľahčiť e, konzistentnejšie a efektívnejšie uplatňovanie procedurálnych štandardov. Modifikovaný návrh bude naďalej propagovať základný rešpekt pre základné práva a zároveň vysokú úroveň rozhodovania už pri prvom konaní a to by malo viesť e, k solidným rozhodnutiam a rýchlejším záverom pri eh, azylových konaniach a takýmto spôsobom to bude viesť eh, k zníženiu nákladov. Eh, modifikovaný návrh vo svojom modifikovanom návrhu komisia bude zjednodušovať niektoré ustanovenia s cieľom uľahčiť ich uplatnenie. Komisia bude naďalej pracovať na tom, aby sme zabezpečili adekvátnu rovnováhu medzi spravodlivosťou a efektivitou eh, jednotlivých procedurálnych konaní. To sa týka špecifických finančných dopadov. Komisia samozrejme plne chápe dôležitosť, ktorú pripisujeme nákladovému elementu tohoto návrhu. A budeme naďalej veľmi pozorne vnímať nákladový prvok aj počas ďalších fází rokovania. Dovolte mi uzatvoriť svoje vystúpenie tým, že počerknem skutočnosť, že stanovisko Európskeho parlamentu je samozrejme kľúčovým, kľúčovým faktorom, ktorý umožní komisii zobrať do úvahy pozíciu parlamentu pri príprave modifikovaného návrhu. Budeme naďalej pracovať s parlamentom a radou e, pri e, ďalšom napredovaní v tomto návrhu a to v rámci širšieho kontextu celého azylového balíčka. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne a ja vám, hovorí pán predsedajúci. No a teraz, aby sme ukončili, má slovo Enike Dury, štátna tajomníčka. A tým vyčerpáme zoznam rečníkov. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda, vážený pán komisár, dámy a páni. Veľmi pekne ďakujem vám všetkým za túto hodnotnú diskusiu. Chcem vám poďakovať aj kvôli tomu, že sme si mohli vypočuť otá- konkrétne otázky a som skutočne presvedčená, že to rozhodne prispeje k zlepšeniu návrhu komisie, e, ktorý pripravíme na budúce konanie treba samozrejme eliminovať tie najhoršie postupy, tie najneefektívnejšie postupy, e, zdržania a zbytočné náklady. To všetko sú základné prvky, ktoré musíme e, spoločne vziať do jedného návrhu. Ešte jedna myšlienka, ak dovolíte. Sme samozrejme hrdí na to, že žijeme v Európe, že žijeme v spoločenstve, v rámci ktorého ľudská dôstojnosť je tou najvyššou hodnotou a otázka poskytnutia práva na azyl je jedna z otázok, e, ktoré, pri ktorých musíme predovšetkým brať do úvahy ľudskú dôstojnosť. Maďarské predsedníctvo má ako základný referenčný bod predovšetkým tento ľudský faktor, tento ľudskú dôstojnosť a to pri všetkých našich konaniach, rovnako ako sme hovorili, že aj skôr e, to, čo robíme na európskej úrovni, treba riešiť e, v rámci spoločných potrieb a s chladnou hravou. Ale je dôležité, aby sme nestracali srdce, aby sme neprestávali cítiť. A to isté platí aj pre, pri rómskej politike a rovnako aj pri azylovej politike. Je veľmi dôležité, aby naša politika mala srdce a maďarské predsedníctvo bude pracovať e, na základe vynikajúcich výsledkov alebo pokračovať vo vynikajúcich výsledkoch belgického predsedníctva a pevne verím, že Ehm, dostaneme podporu všetkých poslancov. Pozrite sa na stranu 25 programu predsedníctva. Medzi prioritami, ktoré tu máme vytýčené, je aj spoločný azylový európsky systém. Ako som už hovorila spôr, to, čo e, vlastne ako sa nachádza aj v tomto zložite nášho programu, budeme pracovať na tom, aby to vyústilo e, k príprave e, konkrétnych návrhov smerníc a aby sme aj dublinské návrhy a dublinský záväzok dokázali pretaviť do legislatívneho dokumentu. Takže práve uvedomujeme si, ako veľkú dôležitosť majú tieto témy. Ďakujem pekne za vašu pozornosť. Ďakujem pekne, hovorí pán predsedajúci Takže sa zdá, že maďarské predsedníctvo bude pracovať na tomto návrhu v pozitívnom duchu.